konečne zjednocuje túto ochranu na európskej úrovni, pretože skutočne mnohé štáty nemali túto ochranu zakotvenú vo svojich právnych poriadkoch a nás by predovšetkým mala zaujímať ochrana a využívanie európskych fondov, pretože možnosť zneužitia je skutočne reálna, e, daňové podvody takisto. V Českej republike máme skúsenosti so zneužívaním európskych fondov. Myslím si, že ochrana oznamovateľov je skutočne dôležitá. Musíme im poskytnúť nástroje, ktoré umožnia plniť ich poslanie, samozrejme zaistiť e, priamy kontakt s inštitúciami, dôvernosť e, takýchto procesov, ale chcel by som takisto upozorniť na to, aby sme prípadne chránili aj tú druhú stranu, tá, ktorá e, môže škodovať z takýchto postupov, pretože možnosť zneužitia je, to je skutočne krehká čiara, prekročenie spravodlivého záujmu na týchto informácií a možnosť na druhej strane neoprávneného obvinenia, tam je tá línia veľmi tenká. Bol by som rád, keby sme mysleli na tú druhú stranu v prípade, keď niekto takýmto spôsobom e, zavádza orgány činné v trestnom konaní. E, ďakujem pekne. Teraz ďalšie budeme pokračovať e, cez distribúcia kolektívnych investícií. Pán Polčák. Áno, ďakujem, predseda. Ďakujem, pán predseda. Tu by som rád uviedol, že cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania má jasný proeurópsky dôvod v legislatíve. My tu niekedy diskutujeme, hlasujeme o legislatíve, ktorá nie je úplne v súlade s tým, čo stanovujú európske zmluvy čo môže byť regulované teda na európskej úrovni, ale tu ten cezhraničný prvok, e, pokiaľ ide o distribúciu fondov kolektívneho investovania, ten je prítomný. Bez pochyby sme tu schválili pozmeňujúce návrhy, ktoré stanovujú rovnaké podmienky pre subjekty kolektívneho investovania. Samozrejme, odstraňuje prekážky voľného pohybu jednotiek akcií fondov kolektívneho investovania. Cieľom je vytvoriť jednotnejšiu ochranu investorov. Zároveň sú tu stále prekážky ktoré bránia správcom týchto fondov vo využívaní práve tohto voľného pohybu. Takže som rád, že sme urobili tento pokrok. Je to Európa bez prekážok, ktorú podporujem a som rád, že sa túto úlohu podarilo splniť v tomto volebnom období. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, teraz e, ďalej Klinc správa a pán Messerschmidt. Ďakujem pekne. Viac a viac ľudí e, si šporí e, v dôchodkových fondoch. Mnohí sú investormi alebo investujú do akcií, ktoré vnímajú ako výhľadovo pozitívne. V zásade je dobré, že stále viac ľudí e, preberá takúto osobnú zodpovednosť a že sa rozhodne aj prostredníctvom investičných spoločností zhromažďovať tie svoje zdroje a zvyšovať ten svoj vplyv, ale z toho vyplývajú isté výzvy, a to sme boli svetkami aj pokiaľ ide o voľný kapitálu, hlavne pokiaľ ide o tých jednotlivcov, ktorí e, sa rozhodnú vstúpiť do džungle investícií, investovania. Takže potrebujeme transparentnosť a ochranu spotrebiteľov, tak aby sme zabezpečili záruky pre súkromných investorov v rámci investičných spoločností. Táto smernica to v časti pokrýva, ale nedostatočne, preto sme treba povedať. Ďakujem pekne. Ďalšia správa, správa pána Simona. Pán Messerschmidt má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď sa hlásim o slovo, tak e, sa chcem vyjadriť predovšetkým k základnému problému, ktorý tu máme. Západoeurópske krajiny našli také pravidlá, pokiaľ ide o hospodárstvo a takisto pokiaľ ide voľný pohyb kapitálu, ale zároveň tu v Európskom parlamente, ako aj v Európskej únii, sme v podstate príliš zdráhaví. Vidíme, že Američania to hovoria oveľa jednoznačnejšie a jasnejšie, že aké sú ich požiadavky. My v Dánsku napríklad musíme opakovane bojovať za tie základné prvky nášho hospodárskeho systému, napríklad pokiaľ ide o trh s nehnuteľnosťami. Takže chcel by som požiadať o to, aby v rámci budúceho legislatívneho obdobia niektorí vystupovali e, energickejšie, keď tie požiadavky nám nevyhovujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. V tomto prípade pri tejto správe som hlasoval za, dovolím si to aj odôvodniť. Riešili sme tu teda dôsledky finančnej krízy z roku 2007-2008, kedy sa nevyriešili všetky problémy, ktoré súvisia so stabilizáciou európskeho bankového systému alebo vo všeobecnosti, pokiaľ ide o zníženie rizík v finančnom sektore. Hovorili sme o úverových rizikách, protistrane pákového pomeru a čistého stabilného financovania. Pozmeňovacie návrhy, ktoré schválil Európsky parlament, s tými súhlasím. Ide tu o sprístupňovanie informácií a o poskytovanie správ v rámci subjektov, ktoré teda pôsobia vo finančnom sektore. Ale takisto by som chcel zdôrazniť práve pôsobnosť toho pákového efektu, ktorý prináša táto legislatíva. On sa zakladá hlavne na tom, aby nepôsobil ako taký pakový efekt práve v fáze vzostupu, takže preto som podporil túto správu. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne, ja som hlasoval za, toto, za tento návrh na to, aby sa tu podporovala vízia čeliť výzvam v zmysle finančnej stability. Tie návrhy majú zlepšiť investície do služieb a tovarov a posilnia odolnosť európskych bank Revízia požiadaviek pre menšie banky bude mať pozitívny dopad na malé a stredné podniky. Ja podporujem flexibilnejšie podmienky pôžičiek pre malé a stredné podniky. Podporovať, treba podporovať ich ciele obchodné na to, aby malé banky takisto sa s nimi zaobchádzalo proporčným spôsobom. Treba sa sústrediť na sen, e, rizika, e, zabezpečiť stabilitu a, robust, a posilňovať robustnú Európu po kríze. Našlo sa, podarilo sa nám nájsť vyváženosť, pokiaľ ide o čeliť rizikám a takisto aj pokiaľ ide o investície. Pán Simon urobili dobrú prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšia správa, správa Fernández, cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi. Nech sa páči, pán Marias. Ďakujem pekne. Ide tu o tieto zabezpečené štátne dlhopisy. To je postup, ktorý sa nemôže spomínať na to, aby sa vyriešili všetky problémy. Mali by sme vydávať eurodlhopisy a potom by vlastne táto finančná politika pána Draghiho mala byť pozmenená, pokiaľ ide o tú likviditu a treba povedať, že Grécko vlastne Draghi takisto vyčlenil, tak či tak vyčlenil a takisto by sme sa mali pozrieť aj na cenné papiere gréckych podnikov. Hovorí sa, že nie veľa kreditov alebo takýchto dlhopisov sa nevydáva zo strany Grécka, to znamená krajiny, ktorú zničila trojka. Potrebujeme ďalšie pravidlá, potrebujeme pravidla pokiaľ ide o také krajiny, ktoré majú podobné problémy ako naša krajina, na to, aby svoje hospodárstvo mohli dať do poriadku. To znamená, mohli by sme tu zohľadniť aj to, že máme špeciálny, špeciálny priestor v tomto kontexte. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďalšia správa. Nech sa páči, pán Kelly má slovo. Ja podporujem tieto pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o zavedenie nových nástrojov, to je vítaná situácia, pokiaľ ide o vytvorenie platform na to, aby sa zjednodušila výmena informácií medzi národnými a dohľadnými orgánmi. Toto je iba jeden z tých navrhovaných nástrojov na to, aby sa podporovala konvergencia a spolupráca v rámci poisťovníctva. Ja podporujem tento postoj zacielený na spotrebiteľov, treba zlepšiť komunikáciu medzi členskými štátmi, treba nájsť e, vyváženosť medzi, poskyto- medzi údajmi, ktoré pochádzajú z viacerých zdrojov. Podporujem takisto posilnenie jednotného vnútorného trhu na to, aby sme e, v tomto postupe posilňovali integráciu v rámci finančného dohľadu a takýmto spôsobom zabezpečili vyváženosť, pokiaľ ide o túto otázku a Takisto aj pokiaľ ide o posilnenú spoluprácu s národnými orgánmi. Je to dobrá vyváženosť. Ďakujem pekne pánovi Karasovi a pani Bereš. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takisto dostanete slovo, pokiaľ ide o ďalšiu správu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, takže do tretice všetko dobre. Ďakujem pekne kolegovi Ferberovi, pokiaľ ide o revíziu pravidel v tejto oblasti. Treba vyriešiť problémy predovšetkým tam, kde e, veľkosť firiem môže prezentovať určité ohrozenie pre hospodárstvo, pretože investičné firmy e, môžu ovplyvniť ďalších aktérov a preto nemôžu konať beztrestne. Treba takisto sa pozrieť na to, ak veľkosť takejto firmy môže ohroziť hospodárstvo, treba uplatniť také pravidlá ako v prípade bank. Treba zlepšiť transparentnosť a východisko pre všetkých. Treba si uvedomiť, že tok investícií v rámci Európskej únie je uľahčovaný zo strany investičných firiem a preto prijatie posilnených dohľadných pravidel na to, aby sme lepšie e, implementovali pravidlá tohto biznis modelu. To treba podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne správa Calvet, pokiaľ ide o pracovné podmienky a ich transparentnosť v rámci Európskej únie. Nech sa páči. Pani Šojdrová, máte slovo. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Teším sa, že táto smernica nakoniec prešla za podpory veľkej väčšiny. Samozrejme, predvídateľné a transparentné pracovné podmienky sú dôležité pre zamestnancov, ale aj pre zamestnancov, eh, aby tu bola istota, že aké informácie a v akom časovom horizonte musia byť potenciálnym zamestnancom, ako aj súčasným zamestnancom byť poskytnuté. Táto dohoda z trialógu je teda relatívne vyvážená tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov a preto som ju aj podporila. E, predovšetkým zamestnanci budú informovaní včasnejšie o svojich právach a takisto by mali mať aj jednoduchší prístup, pokiaľ ide o stabilné zamestnanie. Finálne znenie rešpektuje tú národnú úpravu, ktorá môže lepšie zohľadniť národné špecifika pracovného trhu a nemalo by to viesť k neprimeranej byrokratickej záťaži pre zamestnateľ. To považujem za dôležité. Ďakujem pekne, pán Zdrojevský. Ďakujem pekne. Ja častokrát som zdôrazňoval eh, tie pomalé postupy eh, zo strany byrokracie parlamentu a komisie, ale vidíme, že teraz to omeškanie je skutočne veľké. Je to smernica vlastne z roku 1991, to znamená to príliš dlhé obdobie na to, aby sme čakali na nejakú reakciu, na nejakú reakciu pri zmene pracovného trhu. Takže chcel by som sa poďakovať dvom politickým skupinám za ich prácu a chcem sa poďakovať takisto aj tlmočníkom. Bolo to pre nich ťažké obdobie a skutočne oceňujem ich prácu. Ďakujem pekne. A druhá skupina, komu sa chcem poďakovať, to tých reprezentuje pán, ktorý je predo mnou, fotografi, ktorí pracujú v umelom svetle a to celý čas. Oni sú veľmi dôležití, ale častokrát opomínaní, takže ďakujem pekne e, servisu zamestnancov, ktorí robia fotky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Majer, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja sa teším, že môžem podporiť túto správu. Pokiaľ ide o našich poslancov zo skupiny socialistov sme skutočne bojovali za to, aby tu boli tieto nové pravidlá, ktoré budú zlepšovať podmienky a dajú nové práva miliónom zamestnancov, pokiaľ ide o nejasn- e, kontrakty, ktoré nezabezpečujú ich práva. Ja už som unavená z toho, že počúvam o ľuďoch, ktorí ťažko pracujú, ale nevedia, či z týždňa na týždeň budú schopní si zaplatiť e, svoje živobytie. Musíme ukončiť e, ukončiť prácu, ktorá sa môže ukon- také kontrakty, ktoré sa ukončia bez nejakej výpovednej lehoty alebo situáciu, kde sa neplatí za školenie. Európa sa mení, pretože my ju zlepšujeme. Skutočne sme vykonali dobrú prácu pre veľa ľudí, nie pre málo. Ďakujem pekne, pán Marias. Ďakujem pekne. Spravodlivé pracovné podmienky v rámci Európskej únie e, počítajú s tým, že platné predpisy by skutočne mali byť im uplatňované. Smernica ešte z 99., kde vlastne podmienky sú ukotvené, pokiaľ ide o zamestnancov pre tých, ktorí pracujú v atypických pracovných vzťahoch, napríklad e, pracovné zmluvy, ktoré, majú, ktoré sú iba na dobu určitú, Treba povedať, že táto smernica, pokiaľ ide o takéto formy zamestnania, môžu byť e, pretavené do pracovných zmluv na dobu neurčitú iba vtedy, ak skutočne tu takáto potreba v formy práce je zabezpečená. Pozrieme sa napríklad na situáciu učiteľov v Grécku, ktorí sú zamestnaní častokrát iba na zastupovanie. Treba jednoducho konečne dosiahnuť takú situáciu, aby aj Grécko túto smernicu z roku 1999 implementovalo a vymenovali týchto učiteľov do stálej pozície. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mamikins, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. Vítam túto smernicu, ktorá vytýčuje minimálne práva, ktoré sa týkajú každého pracujúceho v Európskej únii. A som naozaj veľmi rád, že to obsahuje veľmi detailný zoznam kritérií, ktoré upravujú vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Vysoké štandardy pracovných podmienok sú jedným z tých eh, vlajkových Ehm, výsledkov Európskej únie, ale zároveň sa môžu stať aj faktorom diskriminácie, ktoré tvoria pracovníkov prvej a druhej triedy, čo je neakceptovateľné mimochodom. A naši občania potrebujú väčšiu predvydateľnosť pri e, pracovných zmluvách a zároveň musíme konečne ukončiť tú hanebnú prax ehm, nekonečných testovacích alebo probačných alebo skúšobných lehôd. V tomto smere sme urobili veľmi e, dobrý krok, že sme zrušili neplatené stáže, ktoré sa stali veľmi hadebnou praxou súkromného sektora. A je to rozhodne veľmi dobrá vec. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Howard, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som naozaj veľmi rád, že som mohol podporiť túto správu ako veľmi dôležitý prvý krok v tom, ako sme uznali alebo ocenili tento problém eh, kontraktov pracovných na 0 hodín a zároveň sme zabezpečili to, že takéto Zamestnávateľské postupy sú teraz podrobnejšie kontrolované. Nie je nerozumné žiadať rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí pracujú bez ohľadu na to, akú pracovnú zmluvu majú. Veľmi dobre vieme, že flexibilná ekonomika tu zostane vo realite a práve preto je dôležité, aby sme <coughs> práva týchto pracujúcich chránili ako celoeurópsky problém. Pretože ak to nie je problém teraz, v konečnom dôsledku to problém bude. Nežiadame priveľa, aby sme očakávali predvydateľné pracovné kontrakty a príjmy z pracovnej činnosti a nie je nerozumné očakávať to, aby ste si mohli rozumne plánovať rodinné financie a nie je nerozumné ehm, očakávať, aby nemali zbytočné výhovorky ľudia, ktorí vás zamestnávajú a aby ehm, ľudia nemuseli platiť za svoje vlastné vzdelanie. Takéto nonsensy musí jednoducho skončiť. Pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Demografické zmeny z posledných rokov e, spôsobili väčšiu diverzifikáciu aktívnej pracovnej populácie viedli k novým formám pracovnej činnosti a zároveň e, zakonfigurovali nové, flexibilnejšie režimy pracovných vzťahov. Dnes e, jeden zo štyroch, jedna zo štyroch pracovných zmluv splňa tie predpoklady alebo tie štandardy normálnej pracovnej zmluvy. A to je, to je zlé, pretože každý pracujúci má právo byť informovaný o svojich povinnostiach, ale aj právach. V tomto smere je dôležité, aby sme pozorne sledovali e, úroveň alebo kvalitu vzťahov medzi pracujúcimi a zamestnávateľmi. Pracujúci by nemali byť prepustení, ak je im obmedzený pracovný kontrakt na veľmi krátke alebo absurdné časy. V tomto smere je nemožné, aby pracujúci akceptovali pracovné kontrakty s 0, 0 hodín, pretože takýmto spôsobom sa naborávajú základné životné istoty. Je dôležité uvedomiť si, že je nevyhnutné, aby Európa podala pomáhajúcu ruku tým najzraniteľnejším e, vo svojej, na svojom pracovnom trhu. Ideme ďalej na správu Lenner s ohľadom Európskeho orgánu práce. Pani Šojdrová má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Som naozaj rada, že som nakoniec mohla podporiť toto nariadenie, ktorým sa zriaďuje nový orgán pre pracovné záležitosti. Napriek tomu, že nie som eh, nadšená z toho, že by mali vznikať nové európske orgány, podporila som tento návrh práve preto, lebo tu je potreba toho, aby sme dohliadali nad naplňaním európskeho práva na vnútornom trhu vo veciach vyslaných pracovníkov, dodržiavania legislatívy, ktorá sa týka zamestnávania osôb a tak ďalej. Takisto považujem za dôležité, aby sa tento orgán, ktorý teda e, zostal s tým názvom orgán, aby to e, sa neprekrývalo s ďalšími e, kompetenciami iných agentúr. V tomto smere bude dôležité, aby sme zabezpečili účinnú implementáciu a dohľad Európskeho parlamentu. Veľmi by som si priala, aby sídlo tejto novej agentúry bolo v novom členskom štáte, ideálne na Slovensku. Myslím si, že by to bolo naozaj veľmi dostupné a dobré riešenie. Ďakujem pekne. Ďalej pán Palmer, nech sa páči. Pre príliš veľa ľudí e, sa ekonomika pod vedením konzervatívnej vlády stáva nefunkčnou. A vidím to v západnom midlente. E, nestabilné práce, pracovné zmluvy bez garantovaného objemu práce, e, stále väčší nápor na potravinové banky a vidíme tu politické strany, ktoré počas najbližších týždňov nebudú mať nič užitočné, čo by mohli povedať k týmto témam. A ja som naozaj veľmi hrdý za to, že som mohol v tomto parlamente hlasovať za opatrenia, ktoré bojujú proti neistým pracovným miestam, nízko plateným a zneužívaným pracovným kontraktom a tzv. nulohodinovým pracovným zmluvám za pár týždňov ľudia budú hlasovať, mali by voliť eh, lejbristických poslancov, ktorí budú odhodlaní eh, pozitívne prispieť a konštruktívne prispieť eh, v tejto snemovni, aby tu pracovali tu v Európskom parlamente a bojovali za spravodlivosť a rovnosť a zároveň zabezpečia aj to, že ľudia vo všetkých našich komunitách či hlasovali za odchod alebo zostane v Európskej únii. Všetci, ktorí tvrdo a seriózne pracujú, mali dôstojné zastúpenie v tomto parlamente. Ďalej pán Zdrojevský, nech sa páči. Pri príležitosti Európskeho orgánu práce sme diskutovali o väčšej mobilite pracovných síl. Takisto sme stále eh, zdôrazňovali ten princíp eh, väčšej Eh, mobility. Zdá sa, že to je akýsi komplement alebo doplnok európskej pracovnej sily. Ale my sme to tvorili v čase, keď sa mobilita trhu práce vyvíjala ešte iným tempom a treba si uvedomiť, že sa nám nepodarilo vysporiadať s týmito novými problémami. Dovolte mi to len počerknúť a zdôrazniť, ale v tejto správe by som chcel poďakovať moje, mojej politickej skupine EPP za ich spoluprácu. Nebolo to vždy jednoduché na úrovni EPP, ale v tomto smere to bolo veľmi plotné a chcem eh, poďakovať Jostine Štepanskej, môjmu týmu v Bruseli a všetkým za vynikajúcu prácu, rovnako aj môjmu eh, týmu vo Vroclavi, Janu Čikovský, Anin Vondra a ďalší. A bol by som eh, rád, aby aj ich mená zazneli v tejto snemovni, lebo oni mne umožňujú robiť moju prácu tu. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne. Európska únia by mala byť, by mala, by nemala propagovať Európsky orgán práce. Práve naopak, mali by sme sa spolu s komisiou pozrieť na otázku implementácie eh, existujúcej legislatívy a najmä na tých, ktorí porušujú existujúcu legislatívu a tých, eh, tých súdiť na Európskom súde. Vrátim sa ešte k otázke smernice 9917. Tu by sme naozaj mali účinnejšie implementovať ustanovenia tejto smernice, najmä v prípade napríklad učiteľov, ktorí sú ako náhradní učitelia zamestnávaní e, na krátkodobé kontrakty a sú takými rukojemníkmi gréckého štátu a zároveň by sme my mali dostať nejaké trvalé zamestnanie. Takíto ľudia by nemali byť pod takýmto neúmerným tlakom a nemali by byť e, vlastne v pozícii, kde sú neustále vystavení neistote. Pán Mamikins, nech sa páči, ďakujem pekne, pán predseda. E, Európsky orgán práce je veľmi už dlho očakávané opatrenie, ktoré potrebujeme preto, aby sme dokončili náš sociálny pilier potrebujeme zaručiť slobodu pohybu a pracovných síl v celej Európskej únii, ale ehm, nie je priateľné, aby tento Európsky orgán práce konal ako iba obyčajný informačný bod. Momentálne je to nastavené tak, že má poskytovať informačné služby a poradenstvo v oblasti mobility pracovných síl, ale nepomôže našim občanom riešiť tie problémy, ktoré majú so svojím zamestnaním. Podľa môjho názora názoru Európsky orgán práce mal mať možnosť presadzovať opatrenia, ktoré zabezpečia sociálnu koheziu a, za, a presadzovať to, aby nevznikala žiadna ďalšia nezamestnanosť z tejto legislatívnej európskej úrovni. A teraz hovorím predovšetkým o východnej a strednej Európe kde stále máme neadekvátne systémy sociálnej ochrany v prípade nezamestnanosti. Toto musí byť jedna z tých hlavných úloh tohoto nového orgánu, zabezpečiť tento pilier účinnejšie a zabezpečovať, že nové vysoké štandardy nebudú viesť eh, k väčšiemu, eh, väčšiemu pomeru bankrotov firiem a následnej, následnej strate pracovných miest. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Čak nech sa páči, pán Zahradil, nech sa páči, sociálna politika je ešte stále dominantnou doménou pre národné vlády, rovnako ako aj sociálne systémy. A práve preto som nepodporil tento text nielen z toho dôvodu, že nesúhlasím s vytváraním akýchkoľvek ďalších nových európskych agentúr alebo inštitúcií. Ja som nepodporil tento text aj preto, lebo sa obávam, že takáto agentúra by sa miešala do národného pracovného práva jednotlivých štátov a ovplyvňovali by sociálne systémy v týchto krajinách. A to je podľa môjho názoru niečo, čo by prekračovalo ten rámec európskeho práva, pretože to je naozaj niečo, čo Európskej únii nepatrí. Máme tu 28, časom 27 ekonomí, ktoré sú rozdielne. Máme tu štáty, ktoré sú relatívne bohaté, štáty, ktoré sú relatívne chudobné. A nie je možné, aby sme to takýmto spôsobom zažehlovali do jedného právneho rámca. A preto som tento text podporiť nemohol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, týmto prerušujem rokovanie a pokračujeme o 3. hodine popoludní.